teda po 21.45, už nebudeme pokračovať v tlmočení. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, návrh programu predkladám tieto zmeny. Nový bod 2.1, hlasovanie o texte dohodnuté na medziinstitucionálnom zálože, e, medziinstitucionálnom rokovaní. A to sa uskutoční o 19.30, ak nebudú žiadne ďalšie pripomienky, tak e, program je v tomto znení prijatý. Čo sa týka e, jazykového režimu, nemáme dánčinu, malčinu a írsky jazyk. A teraz sa schválenie zasadnutia koordinátorov. Bude mi to chvíľu trvať, takže ak kolegovia, prosím, usadte sa mm, menovanie spravodajcov. Poprvé, Silvii von Kaufmann, SAD e, e, e, je spravodajkyňou pre návrh rozhodnutie rady v viacerých otázkach súvisiacich s integrovanou bezpečnosťou, súvisiacou so športovými udalostiami a podujatiami. Pani Kienge SAD je spravodajkyňou pre návrh o o vytvorení Európskej siete styčných dôstojníkov pre migráciu Cecilia Wikström. Alde je, bola menovaná za spravodajkyňu. Cecilia Wikström z Alde bola vymenovaná za spravodajkyňu pre nariadenie, ktoré mení nariadenie o štatistikách o migrácii a medzinárodnej ochrane. Martina Anderso je spravodajkyňou pre implementáciu ustanovení zmluv, ktoré súvisia s občanstvom EÚ. Teraz e, otázka pre radu e, o aplikácii smernice 2002 lomeno 90 e, na prevenciu toho, ak boli kriminalizované činy humanitárnej pomoci po rozhodnutí koordinátorov z 24. maja 2018 Eh, uznesení o imigrantov eh, a kriminalizácii humanitárnej pomoci na plenárnom zasadnutí a rozhodnutiach bola, skupiny sa dohodli na eh, otázke na ústne zodpovedanie. Bude to preložené na konferencii predsedov, aby na júlovej plenárke sa mohla o tom diskutovať v pléne. Súhlasí výbor s týmito odporúčaniami. Ďakujem pekne pán Zilstra. Ja som proti tomu, že budeme uh, pracovať v angličtine. Myslím, že má na to právo podľa príslušného pravidla a ja sa budem snažiť, aby to konferencia predsedov podporila. Dobre, ďakujeme pán Zilstra. Tí, ktorí to nepočuli, to bolo v otáz pre otázky smernice o e, činoch poskytovania humanitárnej pomoci. Ďakujem pekne. Takže toľko k tejto otázke. Odporúčania koordinátorov sú prijaté. Teraz eh, otázky delegovaných eh, aktov. Robím to čo najrychlejšie, ale musím to všetko prečítať. Takže poprosím vás o trpezlivosť 7. maja 2018 komisia prijala nový delegovaný akt doplňujúci smernicu 2015-849 o regulačných technických štandardoch a normách. Parlament má 3 mesiace na predkladanie námietok. 6. júna rada informovala e, parlament o tom, že nebude mať námietky proti prijatiu delegovaného nariadenia komisie, po druhé správa o delegácii o pravomociach podľa e, nariadenia 273 a nariadenia číslo 111 2005 o prekurzoroch e, a, a, a Parlament 8. júna dostal dve, dva návrhy eh, implementačných rozhodnutí komisie. Eh, jedno o jednotnom formáte eh, povolení na pobyt, druhé o biometrických pasoch a ďalších cestovných dokumentoch. Prijete týchto implementačných aktov o tom sme informovali 15. júna 2018 v našom internom obežníku a 22. júna 2018 12.00 eh, je lehota na prekladanie eh, námietok. No a teraz by som vás požiadal, aby ste si pripravili hlasovacie karty, pretože nás čaká hlasovanie. Ďakujem pekne, pán Weidenholzer, nech sa páči. Pán Weidenholzer nemá hlasovaciu kartu, ale je to na ceste. Hm, dobre, mohli by ste si všetci pripraviť hlasovacie zoznamy, alebo ak niekto je na plenárnom zasadnutí, tak prosím, všlite niekoho, aby vám priniesol. Ja som skrátil informácie o delegovaných aktoch, takže pred ukončením oznámení pani Mecela má jednu poznámku o otázke migrantov v, stredo, v Stredomorí. Ďakujem pekne. Uh, hovoríme o tých najzraniteľnejších ľuďoch na planete, o reálnych osobách a nie len číslach, ktoré sa uh, využili, ktoré sa využili na politické, politické útoky tento víkend. No a dnes e, na plenárke um, sa dohli také, je dobré minimálne si ich pripomenúť. Minister Salvini pozná svoje povinnosti podľa medzinárodného práva a rozhodol sa ich ignorovať. Myslím, že všetci z nás e, sme to vnímali a videli za podstatné posledné hodiny a dni. Vidíme ľudí, ktorí prosili o záchranu na otvorenom mori, ale tie politické spory boli najhoršie za posledné roky. No už toto nie je konečnom dôsledku Talianska alebo Malcka, malcký problém a dá sa to vyriešiť len konkrétnymi činmi EÚ, ktorá bude konať jednotne a je na nás v tejto miestnosti, aby sme zaistili, že to sa stane a to bude skutočný test našich európskych hodnot. Je jasné, že tento týždeň sme zlyhali a musíme pokračovať tak, aby sme zaistili, že tie rozhodnutia, ktoré žiadame už roky, tento, rok, tento parlament príjme, napríklad treba zaistiť reformu dublinského systému tak, aby všetky členské štáty a solidar medzi, medzi nimi bola prioritou. Musíme eh, zrušiť eh, podnikateľské modely prevádzačov, trebujeme spolupracovať s, exter, eh, s expertami vo všetkých našich zastúpeniach, nemôžeme skrývať hlavu do piesku a musíme podporovať Afriku a investície. Dnes Španielsko zakročilo, ale rovnaká vec sa stane aj zajtra alebo pozajtra, aká premiéry s tým niečo teraz hneď neurobia. Dobre, ja som nechcel otvárať debatu Nechcem, aby to... Ja opäť to my som to počul, bolo to veľmi inšpirujúce. Mohla by to prosím zopakovať, e, túto vec. Prejdeme k hlasovaniu. Pani Mecola, hlavne kolegovia, ktorí sem bežne nechodia, Prosím. Utište sa. Pani Mecola svoju poznámku preniesla mm, mm, či sa to bude alebo nebude prerokovávať na plenárnom zasadnutí. No, ako všetci však viete, náš výbor sa týmito otázkami veľmi intenzívne zaoberá a ja myslím, že opravne neočakávam, že mnohí členovia výboru sa eh, zúčastnia eh, rozpravy o otázkach eh, utečencov na stredozemnom mori. Takže ďakujem pekne za túto poznámku, kolegyne, kolegovia. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Čakajú nás dve hlasovania a začneme hlasovanie Európska agentúra uh, sa spravodajkyňovej pani Makovej a chce nás niečom informovať. Ďakujem veľmi pekne. Dnes budeme hlasovať o nariadení o agentúre pre systémy Európskej únie, ktorá riadi servery s európskymi databázami. Ide o pokus o interoperabilitu. Momentálne nie je normálne, že informácie treba hľadať v desetich rôznych databázach práve naopak je, bolo by prirodzené hľadať v jednej databáze, databáze a nachádzať inová, e, informácie na jednom mieste. No a tieto informácie sa budú týkať nelegálnej e, migrácie, ďalších citlivých tém. Ďakujem všet, pekne všetkým kolegom, e, s ktorými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 Gratulujeme spravodajkyni. No a teraz prejdeme e, k druhému hlasovaniu o ochrane súkromia a štíte na ochranu súkromia medzi EÚ a USA. Pani Grisbeck sa hlási, nech sa páči. Nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, drahý Claude, k tomuto textu. ALDE by chcelo predložiť doplnenie k pozmeňujúcemu návrhu 87, ústny pozmeňujúci návrh. Je to doplnenie našej kolegyne Intvelt. Bude to doplnené na úvod článku 87 pozmeňujúceho návrhu. No a znenie máte v hlasovacích zoznamoch. E, po anglicky myslí, že e, e, pokiaľ EU USA nebude do 1. septembra 2018 plne zhodné. Ďakujem pekne, Natali. To je ústny pozmeňujúci návrh. Je to doplnenie pozmeňujúce návrhu 87. Má to znenie o 1. septembri 2018. Ak to nebude platné dovtedy, tak komisia a tak ďalej a tak ďalej. je niekto proti e, tomu, aby sme hlasovali, e, my sme hlasovali o ústnom pozmeňujúcom návrhu. Ak nie, tak budeme o ňom hlasovať. Ďakujem pekne, Natalín. No a teraz prejdeme k hlasovaniu e, Roberta. Sa musím vyjadriť, Klody, mi ľúto, že sa opäť ozývam. Chápem, že tento ústny pozmeňujúci návrh je pokusom o prekonanie rozdielov, ktoré máme medzi našimi politickými skupinami, ale z procedurálnych dôvodov a z dôvodov, ktoré som vysvetlil a výmeny, ktoré som poslal minulý týždeň. Stále si myslíme, že je tu ešte priestor na ďalšie rokovanie, takže my by sme minimálne chceli, aký mohol byť výsledok pre náš návrh o odsunutí hlasovania, o posunutí hlasovania, takže mohli by sme hlasovať najskôr o tom a potom podľa toho pokračovať. No, Dobre, ja len oznámim, vyjasním to, čo žiada pani Mecela v mene EPP. Ona mi v piatok 9. júna napísala a žiadala v mene EPP, aby hlasovanie návrhu uznesenia bolo posunuté. No a to musíme o tom slúdiť s článkom 119 hlasovať. No a jasne, chcem prečítať to hlasovanie pred eh, hlasovaním. Eh, môže skupina, skupina poslancov alebo skup, politická skupina požiadať o oddelenie hlasovania. Takže potrebujeme uh, väčšinu prítomných poslancov, aby sa to schválilo. Takže ja chcem ešte povedať, že keď budete hlasovať a hlasujete áno alebo za, tak je to za posunutie dnešného hlasovania a ak budete hlasovať nie, tak to znamená, že hlasovanie nebudú, nebude odsunutie a budeme hlasovať. Takže hlasovať za to zelené znamená, že sa posunie dnešné hlasovanie. Hlasovanie proti, nie, červené znamená, že hlasovanie nebude, nebude odsunuté. Takže ak chcete hlasovať, tak hlasujte proti. a chcete odsunúť hlasovanie, tak hlasujte za zelené. Dobre, vidím, že to už nemusím opakovať. Takže prejdeme k hlasovaniu o posunutí hlasovania. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Takže budeme hlasovať. Ja hovorím, že to bolo tesné, ale preto som to opakoval 4 razy, ak niekto spravil chybu. Takže pristúpime k hlasovaniu. Prejdeme k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh 20. Hlasujte. Kolegovia, dáme si krátku pauzičku. Za SAD hlasuje o jedného poslanca naviac. No dobre, takže sekretár práve potvrdil. To je dobré, dobre. Je to v poriadku, dobré hlasovanie ukončené. Bolo to schválené. Pozrite sa na 22, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 1. Hlasujte. Takže kompromis 1, môžete stále hlasovať. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Pozrieme si na 28. prvá časť. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Druhá časť. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. A tretia časť. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to tiež prijaté. Pozrieme si návrh 30. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválené. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 36. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 38. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 40. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. To si zaznamenáme, dobre. Kompromis 3, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 52. Otváram hlasovanie. 52. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 56. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 65. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 66. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 67. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 69. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 74. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 75. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 76. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 77. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 78. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 80. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 79. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 82. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz ústny pozmeňovací návrh 87. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 87. Otváram hlasovanie. No, pardon, ospravedlňuje sa pán predseda. Takže 88, hlasujeme o 88, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté e, citácie. Kompromis A. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 9 k preambule. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté a Záverečné hlasovanie menovité. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 29 za, 25 proti, traja sa zdržali. A to je koniec hlasovania. Ďakujem vám kolegovia za trpezlivosť. Um, Kolegyňa, kolegovia, ak si prajete ostať aj na ďalšej schôdzi, tak prosím, by bolo fajn utišiť sa. Máme tu pána komisára, môžeme začať s programom ďalším a ak odchádzate, tak poprosím v tichosti. Takže ďakujem pekne kolegom, ktorí sú tu. Na tento bod programu viem, že niektorí máte za sebou plne strašidelnú cestu sem a aj naši pracovníci teda vlakom tu mali úplne strašidelnú cestu sem. A teda viem, že to nie je jednoduchý večer a ďakujem aj pánovi komisárovi Kingovi, že je tu v pondelok v Štrasburgu. Nie je to úplne najlepší deň, ale som veľmi rád, že teda dnes máme možnosť tejto diskusie. Ako viete, Je to správa o pokroku Bezpečnostnej únie a na úvod by som chcel uvieť, že 17. apríla komisia zverejnila 14 správu o pokroku Bezpečnostnej únie. Tú správu sprevádzal súbor legislatívnych návrhov na uľahčenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom a finančným informáciám pre orgány presadzovania práva, vrátanie opatrení na predchádzanie podvodov s dokumentmi a vrátanie silnejších pravidiel na boj proti prekurzorom a e, v prípade exportu a importu strelných zbraní. Takže som rád, že je tu pán komisár King, ktorý môže tento balík prezentovať. A máme tu tiež Natalí, ktorá je e, predsedničkou príslušného výboru, ktorý sa tým zaoberá ďalších členov tohto výboru. Takže pán komisár King, spomeniem ešte ten legislatívny balík. No, ešte tu mám niekoľko vecí, ale asi by bolo najlepšie, keby ste priamo začali vy. Vy by ste mali hneď pozornosť výboru, kolegovia sú určite dosť unavení, takže Naozaj si vážim tých, ktorí sú tu. Viem, že je to úplne strašný deň. V Paríži vypadla elektrina, pokiaľ viem. A moji pracovníci sú ešte vo vleku, takže áno, viem, že to nebolo jednoduché. Pán komisár King, srdečne vás tu vítame. Vypočujeme si teda váš úvod a potom môžeme otvoriť priestor diskusí. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Vážené poslankyne a poslanci, kolegyňa, kolegovia, veľmi pekne vám ďakujem za to, že sa zaoberáte týmito témami. Pred pár týždňami sme predložili poslednú správu o pokroku Bezpečnostnej únie s tým bezpečnostným balíkom, o ktorom budeme teraz diskutovať. A pri tejto príležitosti by som ešte chcel povedať pár slov o ďalšej e, správe o Bezpečnostnej únii, ktorá bude publikovaná tento týždeň, čiže opäť sa to posunie v niektorých oblastiach trošku vpred. Takže aprílový balík, o ktorom tu hovoríme, ide vlastne k jadru veci Eh, toho, čo robíme v tej bezpečnostnej únii, aby sme teda vytesnili tie priestory, ktorých operujú mm, teroristi, aby sme im stiažili plánovanie a realizovanie útokov. Balík, o ktorom tu diskutujeme, má za cieľ stiažiť teroristom a zločincom cestovanie, financovanie, nadobudanie zbraní a výbušnín a opäť eh, má to pre, riešiť niektoré prekážky v získavaní dôkazov proti eh, teroristom a zločincom, aby, boli možno, aby bolo možné ich brať na zodpovednosť. Voľby na budúci rok dúfame, že teda dovtedy ešte budeme môcť efektívne eh, pracovať spolupracovať, aby sme čo najviac týchto významných návrhov a iniciatív ešte v zostávajúcom čase zrealizovali. Čiže ak súhlasíte, ja by som skrátka spomenul niektoré tie iniciatívy ako základ diskusie. Takže bez nejakého poradia podľa významu, ale niektoré si získali viac pozornosti. Takže zlepšenie prístupu k elektronickým dôkazom, získavanie elektronických dôkazov môže byť, ako všetci vieme, náročné, časovo náročné, Niekedy je to príliš pomalé, obzvlášť keď e, sú tie elektronické dôkazy v inej jurisdikcii. Čiže aby sme znížili meškanie alebo prieťahy pri získavaní cezhraničných dôkazov, predložili sme dva legislatívne návrhy, ako viete, nariadenie a smernicu, ktoré orgánom eh, justície a tre, presazovania práva dajú nástroje na to, aby získavali takéto elektronické mm, dôkazy cezhraničné, či už pôjde o e-maily, WhatsApp správy a tak ďalej, SMS-ky, aby teda tieto dôkazy mohli získavať pri uh, vlastne vedení stíhania prípade terorizmu, e, kybernetického zločinu a tak ďalej. Čiže je tu možnosť pre justičné orgány, nie pre políciu, čiže justičné orgány môžu priamo požiadať poskytovateľov služieb v inej jurisdikcii o poskytnutie údajov tým, že sa vlastne vytvorí takýto európsky príkaz na predloženie e, dôkazov. Čiže akýkoľvek poskytovateľ služieb v Európskej únii bude povinný zareagovať na to a budú tam rôzne mm, harmonogramy s cieľom teda do 10 dní dostať odpoveď v priemere, veľmi rýchlo teda, e, v priebehu hodín v niektorých naliehavých prípadoch. Poskytovateľ služieb tiež môže byť e, povinní uchovávať niektoré e, druhy údajov v rámci toho e, príkazu na uchovávanie dôkazov. To sa týka dôkazov, ktoré sa týkajú trestného konania a samozrejme uplatňujú sa tam všetky zábezpeky platné v trestnom konaní. A popri týchto príkazoch sme upravili zábezpeky, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov služieb. Zároveň pracujeme na niekoľkých eh, praktických opatreniach, ktoré majú zjednodušiť, zľahčiť spoluprácu medzi justičnými orgánmi, ako aj medzi orgánmi presadzovania práva a poskytovateľmi služieb eh, na základe existujúcich nástrojov. Uvedomujeme si, že neriešime tie veci v nejakom váku, aj v iných častiach sveta dochádza k vývoju. Napríklad nedávno USA prijali tzv. Cloud Act. Myslíme si, že naše návrhy sú základom koordinovaného a koherentného prístupu tak v rámci Európskej únie, ako aj v EÚ na medzinárodnej úrovni. Eh, berú z úvahy samozrejme všetky pravidlá a silné zabezpeky, vrátanie ochrany základných práv, súkromia, ochrany osobných údajov a práva na eh, justičnú nápravu. Druhá otázka, na ktorú sme sa pozreli, bol prístup k finančným informáciám. Samozrejme sme nezačali úplne od začiatku, ale chcem zaznamenať určitý pokrok. Naďalej je pre teroristov a pachateľov trestných činov ľahké transferovať finančné prostriedky medzi tými účtami a medzi členskými štátmi. Myslíme si, že orgány presadzovania práva musia mať regulovaný prístup k finančným informáciám, tak aby mohli bojovať proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Takže druhý návrh má zabezpečiť tento prístup a navrhovaná smernica, aby orgánom presadzovania práva dala včasný prístup finančnej informácie, ktoré potrebujú pri trestoprávnom vyšetrovaní, bez toho, aby museli poslať e, celoplošnú žiadu všetkým finančným inštitúciám, pretože to je ťažkopádne, je to neúčinné a samozrejme je tam riziko, že sa to dotkne viacej rých osôb, než je potrebné. Taktiež by to prípad od prípadu e, príslušným orgánom prisadzovania e, práva, orgánom pre e, zmrazovanie aktív by to poskytovalo prístup k určitým centralizovaným registrom, kde by bolo uvedené, ktoré podozrivé osoby majú určité účty. Taktiež sú tu jednotky finančného spravodajstva, ktoré by spolupracovali s Europolom a s orgánmi presadzovania práva. Boli, mali by e, právo požadovať tieto finančné informácie. Ďalej sa tam poskytujú robustné zábezpeky, e, pričom sa budú taktiež e, chrániť práva jednotlivcov. Máme tu taktiež nariadenie o Europole, ktoré sa uplatňuje v prípade spracovania osobných údajov, taktiež sa bude uplatňovať v prípade tejto smernice. Ďalej tam máme bezpečnostné charakteristiky v súvislosti s e, občanskými preukazmi, pretože podvody s občanskými preukazmi sú skutočne znepokojivé, keďže to potenciálnym páchateľom a teroristom dáva možnosť vstúpiť do našej únie a pohybovať sa po nej, pričom môžu používať aj viacnásobnú identitu a takto unikať pred spravodlivosťou. Asi 8 miliónov Európanov má momentálne občianské preukazy, ktoré nie sú čitateľné prístrojovo, to znamená, tam nie sú biometrické údaje uvedené a tým pádom tu je v podstate problém, aby sme proti nemu bojovali. Komisia navrhuje zlepšenie bezpečnostných e, rysov európskych občanských preukazov a taktiež rezidenčných e, dokladov a taktiež pre ich rodinných príslušníkov osôb, ktoré legálne prebývajú v EÚ. Nenavrhujeme tu novú, harmonizo- nový harmonizovaný občanský preukaz. Chceme len zabezpečiť dodržiavanie určitej bezpečnosti štandardov naprieč Európskou úniou, že by povinne občanské preukazy zahrňali biometrické údaje. A taktiež to ide ruka v ruke so zabezpekami ohľadom toho, kto sa dostane k biometrickým informáciám. Náš návrh v podstate neudáva členským štátom mandát na vydávanie občanských preukazov, len čo sa týka zlepšenia e, bezpečnostných aspektov týchto občanských preukazov, zatiaľ čo členské štáty dostanú dostatok času na to, aby zaviedli tieto nové ustanovenia. Ďalšia oblasť, ktorou sme sa zaoberali, boli explosívne prekurzory. Keďže došlo nedávno k teroristickým útokom, sa ukázalo, že teroristi vyrábajú výbušniny, pričom v dispozícii majú bežne dostupné prekurzory. No a my si myslíme, že situácia naďalej nie je ešte ideálna. Musíme robiť viac, musíme odstrániť nedostatky, ktoré existujú a ktoré boli v minulosti už zneužité, takže nie je to len teória. Komisia preto navrhuje zrevidovať súčasné nariadenie ohľadom prekurzorov výbušnín a posilniť a e, trochu vyjasniť pravidla pre využívanie určitých chemikálií pre vyrábanie e, bomb e, doma. Chceme zakázať ďalšie chemikálie, ktoré boli nedávno použité na výrobu výbušnín a verejnosť bude mať možnosť kúpiť len určité špecifikované e, látky, len e, keď predložia príslušnú licenciu a Taktiež pri udelovaní takejto licencii budú musieť národné orgány brať do úvahy rôzne aspekty. Ďalej sme sa pozreli na možnosť posilnenia kontrol, čo sa týka dovozu a vývozu zbraní. Už sme o tom viackrát diskutovali a boli sme požiadaní o to, aby boli obmedzené možnosti teroristov nadobudnúť strelné zbranie. Chceme taktiež posilniť pravidlá ohľadom vývozu a dovozu takýchto zbraní. Vydali sme odporúčania, v rámci ktorého sa zlepšujú kontrolné procesy a od členských štátov sa žiada, aby vykonávali systematické kontextové kontroly všetkých jednotlivcov, ktorí žiadajú o exportnú autorizáciu v kontexte ECRIS a taktiež bežného e, systému informácií ohľadom vývozu zbraní. Takže toto sú naše nové návrhy. Ako som povedal na úvod, tešíme sa na diskusiu s vami, ktorá začne čo nevidieť, dúfam. Je treba postupovať spoločne, aby sa nám podarilo dosiahnuť výsledky čo najskôr, ešte pred koncom nášho mandátu. Som taktiež pani Sepal spravodajkyni, dispozí pánu Mamikinsovi, pánu Depre a pánu Radevovi a teším sa na našu spoluprácu na, na týchto spisoch. Ešte na záver, keď už hovorím, chcel by som sa pozrieť na správu o Bezpečnostnej únii pre tento týždeň. Tam je viacero aspektov. Poprvé, táto správa sa pozrie na zaznamenaný pokrok v oblasti implementácie akčného plánu ohľadom chemických, biologických, radioaktívnych eh, a nukleárnych eh, hrozieb. Bohužiaľ, nedávny hrozný útok v Salisbury bol ďalším dôkazom toho, že toto nie je nejaká akademická otázka, ale že to je skutočný problém, a my teraz pracujeme na to, aby sme znížili e, mieru dostupnosti týchto materiálov. Chceme zvýšiť našu odolnosť a pripravenosť a zlepšiť medzinárodnú spoluprácu v boji proti týmto hrozbám. Taktiež chceme zaviesť určité konkrétne opatrenia proti chemickým hrozbám a taktiež sme sa pozreli na pokrok zaznamenaný v boji proti nelegálnemu obsahu online od doby e, tej, čo sme predložili odporúčanie 1. marca a príde finálna správa na úrovni vysokej skupiny expertov boja pre boj proti radikalizáciu. Tu sme publikovali minulý mesiac. Zároveň navrhneme viacero e, krátkodobých opatrení vrátane zlepšenia bezpečnosti e, pre cestujúcich železnicou, taktiež posilnenie našich kapacít pre boj proti hybridným hrozbám a v závere budeme hovoriť o ďalších bezpečnostných eh, spisoch, vrátanie otázky interoperability, implementácie smernice PNR, taktiež v našom úsilí v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a taktiež tu máme určité návrhy v súvislosti s prísením pravidiel pre vývoz a dovoz predovšetkým eh, malých zbraní. A taktiež sa vrátim do vášho výboru, aby sme hovorili konkrétnejšie o týchto návrhoch, len čo bude na svete naša správa. Dúfam, že bude dobrým základom pre diskusiu a ďakujem vám za vaše úsilie, za, vašu, za, vašu, za vaš dnešný prínos do diskusie. Ďakujem. Máme tu mnohých rečníkov. Ďakujem komisár, ako práve hovorí pani Mecola za EPP. Ja hovorím v mene pána Radeva, Môžem predniesť naše stanovisko ohľadom jeho spisu? tak aby sme mali konsolidované stanovisko EPP. Takže prevencia organizovaného zločinu, predovšetkým financovania terorizmu, toto bolo našou prioritou, e, čo týka EÚ v rámci našej bezpečnostnej agendy z roku 2015 a taktiež sme to vyjadrili v rôznych uzneseniach tohto parlamentu. Jedna z hlavných otázok, kde je treba zlepšenie, sa týka e, spolupráce a informovanosti príslušných orgánov, spolupráce medzi FIU a členskými štátmi. Spravodajca je toho názoru, že návrhy, o ktorých sa tu dnes diskutuje, vrátanie využívania finančných informácií a podobných informácií pre prevenciu, zaznamenanie, prenasledovanie určitých e, určitej kriminálnej činnosti, že potrebujeme zlepšiť túto spoluprácu je treba zamedziť nedostatkom, ktoré vyplývajú z súčasne platných ustanovení, aby bola naša únia bezpečnejšia. Toto zachádza za rámec financovania terorizmu a prania špinavých peňazí, pretože, ako už Europol viackrát vyjadril, organizovaná, organizovaný zločin a terorizmu sú stále viac prepojené a nemôžeme účinne bojovať len proti jednému z nich. Zároveň návrhy, ktoré sú súčasťou tohto e, textu, nám taktiež e, riešia napríklad otázky uplatňovania princípu primeranosti. Tešíme sa na plodnú diskusiu s tenými spravodajcami, na diskusiu s radou a s komisiou, tak aby rokovanie boli ukončené ešte pred voľbami. Ďakujeme, Roberta. Samozrejme som mal povedať, že hovoríš v mene pána Radeva. No a teraz bude hovoriť e, Birgit Sipo, koordinátorka za SAD. Ďakujem, Claude. Veľmi rada vždy diskutujem s komisárom Kingom, čo týka bezpečnosti a myslím si, že bezpečnosť je dôležitá pre našich občanov. Som trochu prekvapená, keďže obvykle otázka bezpečnosti sa diskutuje v trochu menšom okruhu pretože nie len musíme zabezpečiť bezpečnosť pre našich občanov, ale aj slobodu prejavu. A nevidím tu žiadny vývoj, napríklad v otázke spisu týkajúce sa elektronického súkromia. Mali sme trochu nádej na poslednom stretnutí rady, ale zazneli tam len záväzky, že dôjde k pokroku, ale čo sa týka dôvernosti komunikácie medzi našimi občanmi, tak toto je taktiež súčasťou pocitu bezpečnosti v našej únii, rovnako ako to platí v prípade boja proti terorizmu v našej únii. Takže čo týka vašich spisov, tu som si rada vypočula vaše názory ohľadom elektronických dôkazov, ako sa k nim postaviť. Mám naďalej určité otázky Možno to o mne viete. V prípade takýchto dôležitých vecí mám vždy otázky. Nechcem hovoriť nič konkrétne o týchto spisoch ešte dnes. Mňa by zaujímalo, či je to rovnako dôležitý spis pre všetky politické skupiny a minulý týždeň som sa dopočula, že nie všetky politické skupiny si ešte menovali teňového spravodajcu, takže uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Ale myslím si, že to je veľmi dôležitý spis, už ste hovorili že čo sa týka zákona o cloude, že tam sa to pohybuje, ale máme tam naďalej nezodpovedané otázky. Hovorili ste o zábezpekách, je treba zájsť aj do detajlov, čo to presne znamená. A kedy v rámci toho celého postupu občania skutočne dostanú tieto zabezpeky, lebo to vyzerá, ako keby mali byť informovaní o tomto až vo, v neskorej fáze celého procesu. Takže sú tu ešte určité obavy v súvislosti s týmto spisom, ako to celé bude fungovať. E, taktiež e, tu prebiehajú výmeny názorov s policajnými úradníkmi, s organizáciami občanov. Uvidíme, až budú menovaní tými spravodajcovia, ako pokročíme s týmto spisom, ako to bude zapadať celé do našej predstavy bezpečného slobodného života v Európskej únii. Ďakujem. Čo týka spisu o bezpečnosti občanských e, preukazov a iných dokladov vydávaných európskych občanom je Gerard pre ten sa teraz vyjadrí. Uh, merci, prezident. Uh, monsieur... Ďakujem pekne, predseda, vážený pán komisár. Ja som si s veľkým záujmom vypočul vaše slova, ale dnes sa, sa budem sústrediť na správu ktorú som ja dostal, alebo ktorá bola mne pridelená o bezpečnostných prvkoch, občianských preukazov a identifikačných preukazov. No ja vítam túto iniciatívu z viacerých dôvodov. Prvým je bezpečnosť, no a druhým to je zjednodušenie práce a slobody pohybu pre všetkých. Ja som si s veľkým záujmom vypočul, že dopadová štúdia, ktorá bola vy, vykonaná pred k týmto návrhom. No a dopočuli sme sa, e, že v Európskej únie existuje 250 rôznych dô, e, dokumentov e, na, pre povolenie na pobyt a identifikačný preukaz. No a čiže je veľmi zaujímavé, že pre všetkých občanov to bude znamenať zjednodušenie tento návrh a pre všetkých, ktorí poznajú tento dokument a to, čo robíte, je veľmi dôležité pre slobodu pohybu a prácu občanov. Takže táto prvá vec, ja mm, myslím, e, že aj keď že je to dôležité, aj keď samozrejme bezpečnosť je dôležitá. No a ďalšie veci. Komisia no, postupovala celkom múdro, e, nezachádza príliš ďaleko nenúti krajinám, ktoré nemajú preukaz totožnosti, aby ho zavádzali. Len tie krajiny, ktoré majú ho, budú môcť používať nový jednotný formát a bezpečnostné elementy, ktoré sa používajú. No. Ďalej. Treba v texte upresniť, že nevytvárame nejakého veľkého brata a tými bezpečnostnými prvkami. Neznamená to, že vznikne veľká databáza, kde budú informácie o všetkých e, občanoch. My e, nenavrhujeme, alebo nenavrhuje sa tu hm, veľký brat. No a to treba celkom jasne vyjadriť tých nástroch, na ktorých pracujeme. No a čo sa týka bezpečnostných e, prvkov, ešte 10 sekúnd bezpečnostné prvky Eh, digitálny otlačovka, snímka tváre. No, máme s tým problém. Pre maloletých treba eh, vytvoriť eh, podmienky tak, aby predložiť nejaké údaje. Myslím, že potrebujeme chrániť občanov EÚ tak, ako chránime migrantov. Mm, ďalej. Doba platnosti nového dokumentu. Možno by sme mohli vyjadria finančné orgány Európskej únie o nákladoch na tento krok. No a ja myslím, že tá hladná línia tejto, tohto návrhu, že tú hladnú líniu podporí aj parlament, aj náš výbor. Ďakujem, Žerard. Kolegovia, musím to povedať, prepačte, Tlmočníci budú pracovať presne do konca našej schôdze a nie dlhšie, takže prosím, každý hovorte len dve minúty, pokiaľ to ide. Takže ďalej bude hovoriť Natalie Grisbeck, ktorá taktiež je predsedničkou výboru TER. Eh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj Julianovi Kingovi, že opäť prišiel medzi nás diskutovať. Diskutovať o otázkach bezpečnosti, rovnováhy, ktorú je potrebné nájsť pre európskych občanov, ktorými sme. Návrhy sú mnohé, mnohopočetné, sú zaujímavé najmä pokiaľ ide o ciele spolupráce v oblasti výmeny informácií, v oblasti boja proti terorizmu a teda pod, takisto vystupovania terorizmov aj financovania, teroristov aj financovania. A vzhľadom na krátkosť času chcem povedať len pár slov k tomu novému návrhu nariadenia o prekurzoroch výbušnín. Myslím, že je to tiež veľmi vážny problém. A návrh, ktorý je predložený, sa podľa mňa umožňuje eh, uplatniť efektívnejší nástroj a zobrať do úvahy nedávny vývoj pri využívaní látok a zmesí a teda rizika multiplikovania takých low-costových teroristických útokov. Zobrali sme do v rámci práce komisie eh, v rámci výboru eh, kritiku, eh, nedostatky aktuálne platnej legislatívy. Zlepšili sme rámce definícií, aby boli presnejšie zacielené. Vychádzajúc z definície, ktorá je samotná jasnejšia, pokiaľ ide o profesionálneho používateľa informácií. Môže to byť veľmi krátke, veľmi dlhé tie E, definície podľa toho, aký máme právny základ, e, ten nám dáva dobré reakcie. A dve otázky teda. Myslíte si, že ustanovenia, ktoré sú navrhované, sú v tejto oblasti postačujúce na to, aby všetky osoby, e, odvetvia, malé a stredné podniky, verejné orgány veľmi rýchlo boli v ažurite, pokiaľ ide o, to, o tú právnu úpravu? A po druhé, ako vidíte harmonizáciu na úrovni únie, aby systém riadne fungoval, pretože členské štáty nevyužívajú tento rovnaký e, režim licencovania a teda aké to bude mať dôsledky na fungovanie a efektívnosť nariadenia. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A pán hm, Mamikins už dorazil, takže pokiaľ sa chcete vyjadriť. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť polotyšsky, pokiaľ môžem. Takže čo sa týka prekurzorov výbušnín, tak to tu je dobré, že komisia pripravila túto iniciatívu, aby sa zmenilo nariadenie z roku číslo 98 z roku 2013. Zavádza sa tam potreba e, licencií a registrácie. A ja sa chcem opýtať, čo sa stane s tými krajinami, ktoré využívajú svoj registračný systém, ako napríklad Francúzsko. U nás v Lotyšsku alebo napríklad aj v Estonsku majú absolútny zákaz. Ja si pamätám, keď som bol dieťa, používali sme prírodný glycerín, robili sme z neho kuličky a potom napríklad e, nejaký spolužiak prišiel o oko alebo o prst, no to bolo za môjho sovietského detstva. A toto je dôležitá vec, lebo v rôznych lekárniach dostanete rôzne látky a Jednoducho si to namiešate, je to hotové, nemusíte byť ani terorista. Ďalšia vec, ktorá ma tak napadá, rovnaká vec v súvislosti napríklad s fajčením marihuany v Holandsku. U nás je to zakázané, ale môžete si to kúpiť v Holandsku a potom môžete v Lotyšsku fajčiť. Takže ako je to, pán komisár, s týmto registračným systémom musíme potom zaviesť to, čo vy navrhujete? Takže zákaz versus licencie. ako to navrhujete vyriešiť? Ďakujem. Ja som vyrastol sa v Glazovej Škótsku, ale to, čo hovoríte, tak to znie trochu drsne. No a ďalším rečníkom slovo dostanú späť koordinátori, ako prvá Cornelia Ernst, nech sa páči. A ďakujem pekne. rozpráva o bezpečnostnom balíčku. Tu uvedené ja som nevedel, ja ani neviem, o ktorom koľko tom bezpečnostnom balíčku už hovoríme, ja sa môžem uh, s kľudným svedomím spýtať, pretože všetky otázky bezpečnostné mám na stole, ale neviem, čo už k čomu patrí a je ťažké rozlišovať veci od výbušnín až po trestné právo. Ja myslím, že potrebujeme, nechcem povedať ani prehľad, ale potrebujeme nejakú vnútornú logiku, tak aby normálni ľudia to pochopili. No a keďže si myslím, že v každom prípade lepšie hovoriť o jednom bode, rozhodnem sa pre ten prvý, a to sú elektronické dôkazy. A k tomu chcem povedať jednu vec. Myslím, že veci sa dajú dobre pochopiť, keď sa pozrie, pozrieme na to, ako to bežalo doteraz, a čo je nevyhnutné na zrýchlenie procesov. Či tento návrh chápeme, nepokladáme ho ani za nesprávny, ale sú tu hrozby a rizika. A k tomu by som chcela požiadať pána komisára, aby nám niečo povedal. Poprvé, prečo rozlišujeme medzi metaúdajmi a obsahovými údajmi, keď ide o ochranu údajov. Prečo prokurátori v rámci jedných e, sú mimo, v rámci druhých nie. No a ďalšia otázka. Všetky druhy trestných činov. Ako ďaleko to ide s tými trestnými činmi, ktoré sú v tomto prípade alebo v týchto prípadoch relevantné, to nám nie je tiež úplne jasné. Potom bežné otázky, ktoré neustále kladieme, ako viete, aké záruky existujú pre príslušné osoby, Ochrana údajov je pre nás dôležitá. Rešpektovanie pri súkromnej sféry a ochrany údajov, ale dôležité sú pre nás aj procesné záruky. Od toho bude závisieť, ako zahlasujeme, že musia existovať nejaké procesy, ktoré treba skrátiť, to chápeme a pokladáme za správne, ale táto naša otázka je stále položená. Ďakujeme. Ďalším je Tomáš Zdechovský, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár. Ako je už u mňa zvykom, tak trochu vynechám tie formálne frázy o tom, že vám ďakujem za všetko, čo ste pripravili a ja prejdem rovno k veci. Ja ten návrh považujem za veľmi dôležitý boj proti terorizmu. Myslím, že ten balíček je komplexný a že je veľmi dobre pripravený v mnohých ohľadoch je aj logický. Osobne sa budem vyjadrovať len k tým prekurzorom výbušnín. Ja myslím, že ide o pomerne neskorú reakciu Európskej komisie na útoky v Bruseli a v Paríži. Hneď po nich bolo jasné, že výbušniny boli vyrobené doma, teda že súčasná národná a európska legislatíva nedokáže zabrániť takéto výrobe. Ďalej za úplne zásadný považujem prístup k jednotlivým látkam. Ja som sa včera pozeral, či by som dokázal doma vyrobiť výbušninu, či by som tieto látky našiel na internete a trvalo mi to asi 3 minúty, aby som sa k týmto látkam dostal. Ďalej je dôležité vedieť, že aby sme poznali identifikáciu tých, ktorí si tieto látky kupujú, aby bola povinnosť jasne definovať pravidlá, pre predaj na internete a tiež trebujeme vedieť, ako bude prebiehať kontrola dodržiavania. A ďalej myslím, že je veľmi dôležité, aby bola, alebo je to nedostatočná informácia našich bodov, ktoré musí návrh vylepšiť. Je nutné, aby automaticky dochádzalo na hlasovaniu podrazlivých transakcií, výmene informácií, a to nie len zo strany podnikov, ale v rámci celého dodávateľského reťazca. Pretože tie látky, sa dajú nejakým spôsobom rozložiť, eh, ale len v dobrom zostavení zase vznikne výbušnina, to by sa malo harmonizovať v celej EÚ. Ešte mám takú jednu poznámku, ktorá trošku prekročí tie dve minúty, pán komisár. Môžete mi povedať, eh, v mnohých štátoch eh, výmena finančných informácií podlieha tajným službám. Môžete mi povedať, ako zapojíte tajné služby do spolupráce v rámci polície v rámci Europolu? Ako to máte vymyslené? Ako to konkrétne bude vyzerať? Ďalej by som sa chcel baviť o znehodnocovaní zbraní, pretože to je úplne nedostatočné, ale to bohužiaľ nie je súčasťou tohto bezpečnostného balíčka. Ďakujem pekne, Silvii von Kaufmann. Áno, ďakujem pekne, Claude. Ja by som sa chcela spýtať na bezpečnosť preukazov totožnosti a povolení na pobyt. Je samozrejme dobré, že riziko sfalšovania takýchto dokumentov treba znižiť na minimum, ale rovnako rôzne dokumenty, preukazy totožnosti a pobyty na a povolenie na pobyt. Mňa zaujíma, či komisia má k dispozícii nejaké čísla o tom, koľko preukazov totožnosti bolo sfalšovaných a koľko povolení na pobyt bolo sfalšovaných. To je, myslím, dôležité číslo na to, aby sme mohli rozhodnúť o tom, aby sa zmenili bezpečnostné prvky týchto dokumentov. A druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, ak toto nariadenie vstúpi do platnosti, tak pre obyvateľov 16 krajín by vzniklo niečo úplne nové. Približne 175 miliónov ľudí by potom museli odozdať otlačky prstov a snímok tváre 175 miliónov. A ja by som sa rada spýtala, či by nebolo dobré, aby vzhľadom na to, bolo vydané stanovisko Európskeho úradníka na ochranu údajov aj Európskej agentúry pre základné práva, pretože skutočne to riziko porušenia práv na ochranu súkromia alebo osobných údajov. No možno k týmto dvom bodom, pán komisár, by ste mohli niečo povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Cecilia Wikström, nech sa páči. Ďakujem pekne. Klok, ďakujem pekne, komisár King, za to, že ste takto neskoro v pondelok večer prišli a hovoríte s nami o bezpečnostnom balíčku, čo samozrejme je mimoriadne dôležité pre nás všetkých. A myslím, že je zásadné, aby sme čo najskôr, radšej skôr ako neskôr, sa dohodli na medzi operabilite informačných systémov EÚ. Lepšie informácie sú zásadné podľa mňa musíme sa zaoberať tak technickými ako aj politickými výzvami, ktoré to prináša. Skutočnosť, že väčšina systémov, ktoré budú súčasťou návrhu o interoperabilite, mm, sa revízduje a to vytvára viacero problémov. No a návrhy dávajú ešte ďalšiu ešte ďalej komplikujú existujúce systémy. No a častokrát sme už zažili, že dopady porušenia údajov a ochrany údajov poškodia veľký počet obyvateľov a osôb a preto je dôležité, aby sme zaistili príslušné záruky a som rada, že ste hovorili o zárukách a, a prevencii takéhoto zneužitia a myslím, že je veľmi dôležité tiež, aby sme zvažovali a vážne brali naš, vstupy našich vlastných agentúr. Niekedy ignorujeme, čo robí FRA a EDPS. Ja myslím, že súhlasíte so mnou v tom, že by sme mali si dobre vypočuť to, čo povedali a to ku všetkému, čo súvisí so základnými právami hlavne dôležité vzhľadom na to, čo sme sa dopočuli my, členovia pracovnej skupiny o šengenských eh, pravidlách a šengenskom informačnom systéme. Ak členské štáty budú pokračovať eh, s ignorovaním pravidel systému, v rámci systému interoperability, môže to mať eh, veľmi závažné dopady nie len eh, občanov EÚ, ale aj na príslušníkov tretich krajín a mm, posledky pre celú Európsku úniu. A preto sa pýtam, pán komisár, čo chce komisia urobiť na to, aby zaistila prakticky, aké budú, čo budú znamenať tieto záruky, čo k nim bude patriť, ako zaistíte, že každý členský štát bude dodržiavať pravidlá. Pretože vieme, že toto je tá slabina implementácia a záväzky členských štátov. Ešte raz ďakujem za vynikajúcu spoluprácu a teším sa na jej pokračovanie. Ďakujem pekne. Bodil Valero. Ďakujem pekne, budem hovoriť po švedsky. Takže prosím, dajte si sluchadla. Aj ja by som na úvod chcela poďakovať za veľmi dobrú prezentáciu, trochu krátku, pretože by som sa bola rada dozvedela viac e, o jednotlivých oblastiach, ale samozrejme e, je vždy možnosť získať ešte viac informácií. Niečo, čo som si všimla, že ste hovorili o tých malých a ľahkých zbraniach a to je niečo, k čomu sa budeme ešte neskôr e, vrácať v parlamente. Uh, ja nie som odborníčka na všetky tieto oblasti, respektíve nie som tieňová spravodajkynia na všetky tieto e, oblasti, len na tie prekurzory. A možno budem najviac teda hovoriť o tom. Ale to, čo... Keď sa pozrieme na ten balík ako celok, pre nás zelených je dôležité keď bojujeme proti terorizmu a musíme teda e, bojovať proti terorizmu, je to dobré, že bojujeme, ale musíme sa pozrieť na tie metódy a musí, musí to byť proporcionálne a musia tam byť samozrejme aj zabezpečovacie opatrenia, aby teda neboli e, narušené práva občanov. No a tu vidím celý rad e, problémov v jednotlivých návrhoch. Keď začneme, e, teda pozrieme sa na prekurzory výbušnín a doterajšia legislatíva e, nám, vlastne neumožnila vysporiadať sa s touto otázkou, preto je samozrejme potrebná zmena, je potrebná nová legislatíva a je dôležité nájsť rovnováhu medzi touto bezpečnostnou perspektívou a medzi tým, čo hovorím ja, e, teda o tých základných právach v tomto návrhu, na ktorom sme práve začali pracovať, tam sú viaceré oblasti identifikované ako problematické, napríklad článok 8, e, ktorý si musíme pozrieť teda podstatne podrobnejšie, presnejšie, aby sme neprestreli cieľ. No, vidím, že čas mi už pomaly vypršal, takže E, pokiaľ bude o tie elektronické dôkazy, ja e, teda nie som tu tieňová spravodajkynia, ale vy ste spomínali, že sa to má uplatňovať, keď e, bude podozrenie z nejakého trestného činu, no ale potom si môžeme položiť otázku, že ako je možné, že vlastne nemusí tam byť nejaké rozhodnutie súdu, že priamo je môže ísť napríklad, možno ísť napríklad cez prokurátora na výmenu tejto informácií. To nie celkom súhlasí s právnou praxou, ktorú máme v iných prípadoch. Preto by som teda chcela trošku viac počuť o tom, či som tu niečo nesprávne pochopila, alebo či to naozaj tak. Takže my by sme sa kriticky stavali k tomu, ak by bolo možné ísť priamo e, za tou firmou v inej krajine a tam požiadať o tie informácie, alebo poprosím som iba iba prokurátora či iného orgánu, pretože e, tým pádom sa ten podnikateľ alebo ten, tá firma dostáva do veľmi ťažkej situácie, pretože oni vlastne musia rozhodovať o tom, či e, to bolo nejaké, či to bol trestný čin proti základným právam alebo nie. No a to by nemal posudzovať, e, nemal by to byť nútený posudzovať práve ten podnik. No, chcela by som o tom e, povedať viac napríklad Kornelia. Ďakujem pekne. Uh, uh, Sophie Devel, please. Sophie Intvelta a potom Anna. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, predseda. Dovol by som rada povedala, že nemám nič proti princípu zlepšenia našich schopností vykonávať, viesť vyšetrovania, ale komisia začne, že na to ide vždy zo zlého konca. Teraz v podstate minúte prepojenie z celého reťazca a súčasne by ste mali posilniť práva občanovi, hovoriť o zárukách a o zohľadení ochrany súkromia. Môžete mi povedať, čo komisia urobila s takmer nulovou implementáciou tzv. policajnej smernice. Implementácia mala sa ukončiť minulý mesiac a to mala byť tá silná záruka. Čo ste urobili s tou implementáciou? Žiadny členský štát, alebo minimálne, teda maximálne dva. Ďalej MLEC, čo ste urobili s tým? Áno, v rámci demokratických právneho štátu niekedy postupy trvajú dlho, ale preto je to demokratický právny štát a preto máme ochranu občanov. Áno, trvá to trochu dlhšie, ale jednoducho to zlepšíte. No a ďalej, viem, že sú problémy s právnym štátom v niektorých členských štátoch, no ale povedzme, čo sa stane, keď maďarské orgány Eh, slovia francúzsku spoločnosť a eh, spýtajú sa, že hľadáme informácie o istom pána Sorošovi, pretože ho podozrievame z trestnej činnosti. Myslíte, že to je dobrý nápad? Ja teda nie. A ďalej teda ten cloudový zákon v USA. No a ja som veľmi znepokojená, že v návrhu zákonov EÚ sú už zmienky o dohodách s tretimi krajinami, Robíte to isté s Ruskom a Čínou, keď oni príjmú podobné zákony? Ja musím povedať, že v rámci spolupráce s EÚ som stratila dôveru voči Európskej komisii ako obhajkyne práv európskych občanov. Viac, vás viac zaujíma vaše priateľstvo s americkými orgánmi ako práva európskych občanov. Ja už môžem povedať, že to skončí pred Európskym súdnym dvorom. Európsky súdny dvor, ktorý je poslednou baštou základných práv v EÚ. Je to jediná vec, ktorá chráni práva občanov. Oni zrušia takýto, takúto dohodu s orgánmi USA. E no ak niečo takéto urobíme, Európska únia, tak o tom môžeme hovoriť, ale nemôžete e, takéto odvolávky o dohodách s Američanmi tam uvádzať, to je niečo úplne iné prece. Takže ja som ochotná hovoriť o princípoch, ale zodpovedzte prosím na tieto otázky. Na záver Anna, dve minúty. No ja som bola spravodajkyňou v roku 2010 o dnešnom pláne CBRR. A preto e, vítam, že sa to preveruje a reviduje, pretože členské štáty skutočne, skutočne veľmi oslabili No a tak ako ste možno povedali, teraz možno je tu či motivácia kvôli Salisbury, ale to sa, tam sa preukázalo aj to, že naše členské štáty sú v podstate rukojemníkmi toho, že umožnili sami sebe a finančným systémom a realitným systémom, aby boli pračkami špinavých peňazí pre organizovaný zločin z celého sveta. A preto sa ja vás pýtam, v tejto oblasti boj proti financovaniu terorizmu, urobíte niečo také, ako sa urobil z PNR. Budete kontrolovať, či to členské štáty implementujú a aké štruktúry majú. No, pretože máte množstvo e, agentúr, ale niektoré nemajú žiadne práve, právomoci, sú len administratívnymi orgánmi, alebo máte ktoré prekladajú správy, ako napríklad na Malte, ale policia potom rozhodne, že jednoducho ich budú ignorovať. Takže toto je veľmi dôležitá vec a treba dôležitá otázka. Otázka príslušných orgánov naše členské štáty odmietajú európsky FYU. No a ďalej tiež, čo robíte, keď vidíte niektoré členské štáty, vo viaceré, ktoré keď stavajú centra pre elektronické hry a kryptomeny, pretože a každý len vie, že sú to len ďalším nástrojom pre organizovaný zločin, ako zvýšiť svoje zisky. Ďalej obaví sa preukaz o totožnosti. Ja to chápem, ale čo ten priemysel v EÚ s predám zlatých víz, šengenských víz, predajom predajom cestovných dokumentov. Každý kleptokrat môže predložiť čisté dokumenty. No a budete sa týmto zaobrať vašej stratégii. Pevne dúfam, že áno. Ďakujem pekne, pán komisár, nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za váš záujem o tieto veci. Ja sa ospravedlňujem, ja ten formát, ja si uvedomujem, že predkladáme viacero rôznych a rôz, rozličných e, návrhov, tri nariadenia, dve smernice a jedno odporúčanie e, v, jedno, v jednej skupine opatrení, že to je veľa. A viem a uznávam, ako povedala pani Ernst, že musíme vysvetľovať, ako tieto rôzne návrhy zapadajú do celistvého komplexného prístupu. Myslím, že sa doplňujú, oni by mali buď zmenšiť priestor, ktorom môžu konať teroristi alebo trestné kriminálne živly, alebo na druhej strane zvyšujú našu odolnosť proti takýmto teroristickým činom a útokom, aby brali ľudí na zodpovednosť. Takže to je ten rámec, v ktorom sa snažíme eh, budovať našu prácu na tie individuálne opatrenia, o ktorých teraz hovoríme, myslím, že dobre spadajú do tohto rámca. Sú detailné, tam rôzne otázky, rôzne opatrenia a musí sa o nich a príslušne diskutovať. Nespravíme to nejak vyčerpávajúco a dnes večer. Si nemyslím, ja som len k dispozícii, budem k dispozícii pri iných príležitostiach, bilaterálne alebo v iných formátoch a môžem zajsť do väčších detailov z toho otázky kolegislatívy, tak eh, v každom prípade zájdeme do detailov, tak aby sme zaistili, že to všetko sa dobre podarí. No a ja by som vás rád vyzval a mm, pozbudivý je ten záujem o tejto rôzne témy. Ja som chcel povedať, že musíme to urobiť čo najskôr buď uspejeme, alebo nie. Ale ja by som sa chcel vynasnažiť a tu by som predložiť rôzne návrhy, a prijať všetky rôzne kroky a podniknúť ich s vami, poslancami Európskeho parlamentu. A preto vítam to, že ste už vymenovali spravodajcov a tieňových spravodajcov a budeme spoločne pokračovať. Nie preto, že by sme chceli ísť pomaly, alebo chceli sa vyhýbať niektorým témam. Práve naopak. V krátkosti k pár bodom, ktoré tu zazneli. nie som si istý, že či to všetko dokážeme prebrať, čo tu zaznelo. A opäť bez nejakého poradia priority. Čo sa týka otázky výbušnín a prekurzorov výbušnín, snažíme sa, aby kontroly boli praktickejšie. Robíme určitú harmonizáciu, pretože pôvodne dnes teda e, ste mohli na kontrolu týchto látok robiť tri veci. Mohli by ste ich zakázať, niektoré členské štáty to robia, Takisto je možné mať systém licencií, čo tiež robia niektoré členské štáty. A je rôzny spôsob nazerania na licenčné systémy, alebo je možnosť to nejako registrovať, čiže verejnosť e, môže podpísať nejaký papier a hoci kto teda z ulice si môže kúpiť nejaký takýto prekurzor. Môže sa zdať, že je to príliš laxné z dôvodov, ktoré tu zazneli a my hovoríme, že systém registrácie, tak ako je súčasný systém vo Francúzsku, by sa nemal uplatňovať. Teda buď je zákaz týchto konkrétnych látok a pre verejnosť, alebo máte systém licencií a my skôr chceme teda reštriktívny systém licencií a ak to má fungovať, tak vlastne ten náprotivok musí byť, že tam bude mať ustanovenia pre ľudí, ktorí sú legitímnymi používateľmi týchto, eh, týchto látok na firemné účely, aby teda k ním získali prístup. Čiže to sú tie veci, ktoré musíme riešiť. Čo sa týka eh, preukazov, identity, totožnosti, opäť musíme nájsť nejaký proporčný spôsob. Máme problém môžeme diskutovať to zľava správa a tie čísla, ktorých sa to týka, tie čísla sú dosť veľké. Problém je, že desiatky miliónov ľudí v EÚ majú preukazy totožnosti, ktoré môžu používať na cestovanie vrátane na cestovanie aj mimo EÚ a tie preukazy nie sú čitateľné strojom. Čiže všetky ustanovenia, ktoré príjmame a vy súhlasíte s e, ustanoveniami, opatreniami na kontrolu vonkajších hraníc, máme tu šengenský hraničný kódex, posilnenie niektorých ďalších opatrení, na ktorých s vami pracujeme. To všetko jednoducho nebude fungovať pre ľudí, ktorí e, cestujú s týmito dokladmi. Takže Musíme sa na ten problém pozrieť a musíme nájsť nejaký proporčný e, spôsob. A nebudeme navrhovať všetko to, čo bolo navrhnuté v prípade pasov. Takže dúfam, že nájdeme spôsob uspokojivý, ale niektoré podrobné otázky budeme musieť ešte doriešiť Minimálne teda budeme mať, musieť mať absolútnu jasnosť v, tý, v tom, ako sa obchádzať s maloletými osobami. Sú tam určité náznaky v tom e, návrhu. Ak e, pôjdeme do väčších podrobností, milé radi. Čo sa týka prístupu k finančným informáciám, Myslím si, že to je veľmi dôležité. Niektorí hovoria, že vzhľadom na to, že teraz e, je tu tá výzva takého lokostového terorizmu, tak tá finančná spravodajská stránka by ako keby bola menej e, dôležitá. Ja s tým absolútne nesúhlasím. Jednak tu máme obrovské množstvo bezprizorného, bezprizorného financovania, ktoré je v rukách e, zločincov, E, takisto viac financií, ktoré vlastne sú z, minimálne z tej sivej zóny ekonomiky. A mali by sme mať schopnosť sledovať e, teda peniaze a momentálne nemáme celo európsku sieť F finančnej, inteligen- teda finančnej spravodajskej služby a potrebujeme mať v celej EÚ e, pravidlá, e, ako môžu vlastne orgány presadzovania práva fungovať s touto finančnou spravodajskou službou, pretože naozaj je to veľmi rôznorodé, od dobrého po nie až také dobré. No a e, musíme mať transparentnosť týchto ustanoveniach, lebo je to samozrejme veľmi invazívne Takže to je náš cieľ s týmito návrhmi a tešíme sa na ďalšiu diskusiu s vami. Čo sa týka interoperability, budeme mať ešte možnosť o chvíľu o tom hovoriť, ale chcel som priamo zareagovať na to, čo tu zaznelo. EDPS a FRA sú od samého začiatku zapojení do našej práce. A ak niečo z toho máme správne, tak práve vďaka ich vstupom opäť sa na to pozreli. Neskôr sa na to pozrú ešte v procese. Videli ste tie správy, e, e, využívame ich správy, a budeme to musieť veľmi pozorne preskúmať, aby sme naozaj rešpektovali to na konci procesu, tak ako to bolo na začiatku procesu, teda e, správy EDPS AFRA. A ak sa dokážeme dohodnúť na súbore opatrení, ktoré majú riadne zabezpečovacie opatrenia, tak e, samozrejme kľúčová bude implementácia. Máte absolútne pravdu budeme e, na strane komisie čo najrigoróznejšie sledovať implementáciu. E, posilňujeme proces vykazovania napríklad cez šengenský e, informačný systém. A viaceré krajiny, nielen tá, ktorú ste spomínali, viaceré krajiny naozaj dostali veľmi mm, prísne správy o implementácii šengenského implementačného systému a dúfame, že všetky tieto krajiny, respektíve budeme všetky tie krajiny brať na zodpovednosť, aby e, riadne implementovali e, všetky povinnosti. Čiže táto práca bude pokračovať. Možno sa to ešte rozšíri v kontexte interoperability E, to môžeme akceptovať, lebo nebude to len vykazovanie správ o využívaní šengenského informačného systému, bude sa to musieť vzťahovať na využívanie všetkých možných opatrení, ktoré budeme mať dohodnuté pre interoperabilitu. Čo sa týka otázky e dôkazov, elektronických dôkazov, je tu celý rád bodov, ktoré ste spomenuli v súvislosti s dôkazmi o čom treba ďalej podrobne diskutovať, pretože je to veľmi dôležitý súbor návrhov. Ale chcel som urobiť ešte jeden krok späť, aby som povedal, prečo to vlastne robíme. Robíme to preto, že nie len, že niektoré z existujúcich mechanizmov nie sú až také prispôsobené, ako by sa to patrilo najmä pre povahu kybernetického zločinu a kybernetických vyšetrovaní, ale aj preto, že e, nech už si o emulac myslíte čokoľvek, ľudia e, sú aj mimo, takže stále viac je požiadaviek na dobrovoľnú spoluprácu. A niekedy dokonca ani len justičné orgány, ale aj len orgány, policia eh, hľadajú alebo sa snažia o priamy kontakt s poskytovateľom služie, požiadajú ho o pomoc. Niekedy to môže byť opodstatnené, ale ak je to mimo rámca pravidiel a transparentnosti, tak počet takýchto dobrovoľných požiadaviek o spoluprácu prekračuje požiadavky požiadavky v rámci MLA 30 násobne 4 tisíc požiadavek v rámci MLA v porovnaní so 120 tisíc požiadavkami o spoluprácu mimo MLA. Takže s tým treba niečo robiť. Nemôžeme brániť orgánom presadzovania práva v požadovaní informácií potrebných pre ich vyšetrovanie, ale potrebujeme mať jasný rámec s jasnými pravidlami a zabezpekami. Presne to chceme urobiť. Otázka vzťahu z USA. Ja mm, mám absolútne jasno v tom, že si my musíme urobiť domáce úlohy, musíme e, si byť istí, čo my robíme v EÚ, že to funguje, že sa všetci zhodneme na tom základe, na ktorom to funguje. A to budeme riešiť v spolurozhodovaní. Bude to jednoduchšia situácia, ak bude takáto konverzácia z USA, až budeme mať jasnú predstavu o tom, čo je vlastne naša pozícia. Ak nedokážeme urobiť pokrok v našej pozícii, riziko je, že USA z ich strany sa budú snažiť o bilaterálne vzťahy s jednotlivými členskými štátmi. Budú sa teda o to snažiť a to vygeneruje alebo privedie, navodí neuspokojivú situáciu. Na poslednej e, rade pre vnútro a spravodlivosť som bol teda veľmi ubezpečený tým, že tá diskusia, ktorú oni začali, nezačala u komisia, začali to členské štáty. Oni vyzvihli, že to považujú za veľmi dôležité postupovať rýchlo, aby sme mali pozíciu EÚ v týchto veciach, pretože to by znamenalo, že vedia, na čom sú a akékoľvek kontakty, ktoré budú mať z USA, budú na základe tohto kolektívneho stanoviska EÚ. To povedali členské štáty v rade. Ja len o tom podávam správu o tejto diskusii. Čo sa týka ďalších vecí, ktoré ste nadniesli, nechcem nejako príliš dlho oberať vás o čas, všetko si môžeme bilaterálne prebrať. V tom ďalšom balíku napríklad je CBR, e, k tomu sa určite ešte vrátime. Napríklad potom tam tie malé a ľahké zbranie. Veľmi sa teším na ďalšiu príležitosť e, po vydaní tejto správy, kedy budeme môcť o tom hovoriť. Ďakujem pekne. Sophie? Sophie, prosím, prosím, naozaj stručne. Áno, Pán komisár mm, pekne všeobecne sa vyhlas, vyjadril ku implementácii, ale po všetkých tých radostiach z GDPR Eh, ako keby sa zabudlo na druhú nohu toho balíka GDPR. Iba dva členské štáty to asi implementovali a to je úplne trápne. Ak hovoríme o nejakých robustných zábezpekách, tak neočakávam, že sa tu za- bude hovoriť, áno, monitorujeme členské štáty, žiadame, aby to láskavo implementovali. Deň po deadline jednoducho idete na súd a dáte kona- návrh na konanie eh, z dôvodu porušenia. To je robustné. Áno, musíme to musíme to e, uzavrieť. Áno, máte pravdu. Áno, e, keď ma e, teda tlačíte k tej implementácii, ja vám určite napíšem, ale milite sa, ak navrhujete alebo tvrdíte, že neberiem implementáciu vážne vo všetkých tých opatreniach, za ktoré zodpovedám. Dobre, v iných témach sme možno ďalej, napríklad implementácia PNR, a boli by sme ďalej, alebo teda keby sme to tak podrobne nesledovali, neboli by sme tak ďaleko. A rovnako musíme byť v prípade GDPR a policajnej smernice. Absolútne s vami súhlasím. No, nebudeme sa tu naťahovať. Ja e, nemám problém s tým, aby na mňa takto útočili, pretože sú to absolútne e, legitimné požiadavky. Áno, aj s tým konaním z porušenia e, povinností. Áno, je tam konanie. E, začneme vyjasnením situácie o notifikáciách a rýchlo potom sa prejde k ďalším krokom a určite sa toho nezľakneme z žiadnych z týchto opatrení, ale neočakávam, že e, tu bude jedno opatrenie iné pri tomto balíku než pri inom. No, Máme tu dvoch spravodajcov pre interoperabilitu, ktorí veľmi trpezlivo čakali a musíme sa ale posunúť ďalej. Ďakujem, pán komisár, dostanete ešte na tú ďalšiu rozpravu. Eh, ešte sú tu tieňoví spravodajca k tomuto bodu. Ďakujem pekne tým kolegom, ktorí musia teraz odísť, ale poďme teda hneď k ďalšiemu bodu. Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ. a to je na základe prezentácie návrhov komisie o interoperabilite. Teda máme tu legislatívne konanie, dva návrhy správ, pán Lenác a pán Melo. Takže najprv oni dostanú slovo, potom pán komisár King, potom tieňový spravodajca. Ospravedlňujem sa, že ste museli tak dlho čakať, ale naozaj tých otázok k tomuto balíku bolo veľmi veľa a ešte aj k tej interoperabilite. Takže Poprosím, keby ste to vy dvaja teda rozbehli a potom dostane slovo komisár. Ďakujem, e, pán predseda. Ja už sa nikam neponáhľam dnes večer. Mám nekonečné množstvo času na ukončenie rozpravy. Čo sa týka interoperability, tak sme hovorili o modernizácii súčasného e, súčasných systémov e, SIS a Eurodac a taktiež sme hovorili o nových systémoch ako ETIAS, EIS, a ďalej tu máme ďalší návrh hľadom vízového informačného systému. A zásadná záležitosť prierezová je to, že tieto všetky e, systémy sú v podstate oddelené a napríklad e, keď sa pozriete tuto do EU LISA v Štrasburgu, pôjdete tam do, na minus jednotku, tak e, tam uvidíte tam kancelárie všetkých týchto systémov ETIAS, VIS, SIS sú v podstate centimetre od seba, ale nie sú prepojené. Takže toto je naša taká slepá bezpečnostná politika. Minulý týždeň sme s výborom TER boli na Sicílii v Podsale, tam je hotspot a uvidíte tam, že tam sú, majú tie jednotlivé informačné systémy oddelené miestnosti s oddelenými počítačmi a toto je neúčinné, nezodpovedá to súčasným podmienkam, keď eh, je bezpečnosť pre nás prioritou. Tento parlament opakovane žiadal dve veci, aby sa využívali súčasne existujúce nástroje EÚ do maximálnej miery a taktiež prísť návrhmi, ako zlepšiť súčasné aspekty, miesto toho, aby sme len zhromažďovali viacej viacej údajov. No a návrh zo strany komisára eh, Kinga sa rieši tieto dva aspekty Nevzdávame sa tým napríklad e, ochrany údajov, zaručí sa interoperability systémov, tým pádom bude tam lepší, komplexnejší prístup k európskym informačným systémom, k príslušným osobám, napríklad e, policajným úradníkom, e, pohraničnej stráži, migračným úradníkom a personálu týchto agentúr, takže lepší prístup k lepším informáciám v spolupráci s kolegom Nunom Melom. Sme spísali 194 pozmeňujúce návrhov k tomuto návrhu. 194, to sa zdá byť veľa. Ja som sám bol šokovaný, keď som videl, koľko ich je dohromady. Myslím, sa to týka technickej natúry tohto návrhu, pretože ináč podporujeme prístup Európskej komisie e, v tomto zmysle, ale je tam pár vecí, ktoré sme chceli ešte trochu pozmeniť. E, Zmením sa o štyroch. Po prvé, je dôležité, aby tieto systémy fungovali hladko a pokiaľ dôjde k zlyhaniu niekde v rámci tej štruktúry, aby to nemalo dopad na kontinuitu rôznych postupov, ktoré budú závisieť od príslušnej informácií, takže potrebujeme e, posilniť backup najkľúčovejších aspektov týchto systémov, taktiež prístup do európskeho vyhľadávacieho portálu, tak aby nejaký nedostatok, nejaké zlyhanie v podstate nezhodilo celý systém. Ďalej treba prepojiť e, Europol s týmito komponentami. Ide nám o to, aby všetky dostupné informácie nenechali alebo nezostali mimo rozsahu pôsobnosti tohto nástroja, tak aby Europol si mohol odvádzať svoju prácu a preto je treba zaručiť interoperabilitu, lepší prístup do relevantných databází Europolu. Po tretie, navrhy Navrh interoperability taktiež bude mať dopad na e, hraničné kontroly, zlepší ich to a budú účinnejšie, ale by návrh taktiež potenciálne mohol prísť s novými povinnosťami pre pohraničnú stráž. O to by mohlo viesť ďalším procedúram na hranici, mohlo by to byť ťažkopádne v niektorých prípadoch, takže treba dosiahnuť vyváženosť medzi účinnosťou a efektivitou. No a po štvrté, tento návrh umožňuje členským štátom a ich e, orgánom presadzovania práva využívať príslušné informácie na identifikáciu osôb. A my sme pozmenili ten text, tak aby ich odzrkadlovalo súčasnú prax v členských štátoch. Takže najprv sa skontrolujú cestovné doklady, až potom budú využité biometrické údaje. Taktiež treba posilniť zábezpeky prípade identifikovaných osôb. Toto sú niektoré body, ktoré nájdete v správe. Som si istý, že kolegovia už poznajú na spameť všetky 194 návrhov a teším sa na ďalšiu diskusiu s kolegami v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. A teraz odozdám slovo pánu Melovi, spolu spravodajcovi. Takže ja toho veľa nedoplním. Vážený pán komisár, budem hovoriť po portugalsky, vždy hovorím po portugalsky, takže prosím, nasadte si slúchadla. Chcel by som na úvod povedať, že chcem pogratulovať komisii, zástupcovi komisie. Myslím si, že naše stretnutia boli skutočne plodné a umožnili nám pracovať účinne na určitých e, technických správach. Takže niekedy tam boli problémy, samozrejme, bolo tam veľa skôr technických než politických aspektov, ktoré boli komplikované. O čo tu ide? Chceme väčšiu mieru bezpečnosti a zároveň zaručiť ochranu súkromia. Hovoríme tu o týchto dvoch právach, ktoré niekedy musíme sa na ne pozrieť z určitej perspektívy a vyhodnotiť ich. Potrebujeme väčšiu mieru bezpečnosti a pritom zároveň rešpektovať pravidlá na ochranu údajov a súkromia. Toto je to, čo nám všetkým ide. Toto bolo našim cieľom, toto bolo aj cieľou komisie. A Európsky parlament predkladá množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa posnažia text zlepšiť. Čo týka napríklad e, migračných tokov, teroristických aktivít a ďalších prioritných oblastí pre parlament, pre tento parlament, predovšetkým, ale aj pre budúci Európsky parlament. A je dobré, aby občania pochopili logiku veci. Hovoríme tu o tom, že musíme predísť e, katastrofám, predísť zločinu. A ľudia samozrejme nepochopia, že niektorým veciam sa nepredchádza, pretože nie je zaručený prístup k údajom v databázach. Takže tu hovoríme o otázke informácií, toho, že je treba, aby tieto údaje boli dostupné podľa potreby príslušných orgánov vo svetle nedávnych udalostí. Bohužiaľ sa ukázalo, čo všetko sa môže stať. A vidíme, že týmto hrozným veciam sa možno bolo dalo predísť. Sme odhodlaní vybudovať lepšiu Európu, Európa, ktorá svojim občanom zaručí bezpečnosť a na tomto pracujú komisia aj parlament. Chceme naďalej pracovať rýchlo, aby sme policajným orgánom poskytli príslušné informácie, taktiež vyšetrovacím orgánom, tak aby sme sa vyhli možno nejakým ďalším teoretickým činom, lebo niektorí z týchto ľudí, ktorí páchajú, sú uvedení v týchto databázach. A my tu hovoríme o osobách, ktoré využívajú viacero identít, v rôznych systémoch sú chované rôzne údaje, ale nemôžu byť prepojené, pretože nemáme zaručenú interoperabilitu. Táto situácia nemôže už takto pokračovať. My chceme situáciu zlepšiť, ako už sme o tom diskutovali na rôznych stretnutiach s tieňovými spravodajcami aj s Európskou komisiou. Diskutovali sme o tom taktiež s mimovládkami a s ďalšími aktérmi, vrátane EULISA a Europolu, a taktiež s orgánmi na ochran- pre ochranu údajov. Chceme zaručiť, aby všetky tieto systémy boli prepojené hladko, fungovali tým najlepším spôsobom. A chcem poďakovať opäť komisii za odvedenú prácu a taktiež výboru LIBE za vašu podporu a samozrejme tým spravodajcom a dúfam, že čo skoro správu schválime. Ďakujem spravodajcom, ktorí pracujú na tejto správe. Už sme povedali, že tlmočníci budú pracovať len do stanoveného konca schôdze, takže 21.45 musíme skončiť. Prepačte, že sme v tomto bodu dostali ešte tak neskoro. Teraz nechám komisára, aby krátko zareagoval. Viem, že je to dôležitá vec, ale prosím len stručne sa vyjadrite k tomu, čo povedali spoluspravodajcovia, potom tieňmi spravodajcovia pani Dali, pani Ernst, pani Valero a Birgit. Tá sa vyjadrí mene pána Niedermüllera. Sofie sa môže krátko vyjadriť a potom to zhrnieme. Takže komisár King, prosím. Len stručne. Ďakujem spoluspravodajcom, ďakujem tieňovým spravodajcom, ďakujem za vaše mnohé otázky. Tieto naše diskusie vždy boli prínosné. Čo sa týka tých návrhov, pozmeňujúcich návrhov, tie sa uberajú správnym konštruktívnym smerom, ako hovoríte, je treba, aby veci boli čo najjednoduchšie, najúčinnejšie, je treba zaručiť, že systém bude fungovať 24 hodín, 7 dní v týždni a je treba posilniť základné práva, ochranu údajov bez toho, že by toto bránilo našim operatívnym cieľom, ktoré ste veľmi jasne teraz predstavili. A jednu vec by som chcel zdôrazniť. Je treba zaručiť taktiež prístup k týmto databázam pre Europol. Všetky tieto veci sú našimi cieľmi, keď budeme s vami preberať tých 194 pozmeňujúcich návrhov. Chcel by som využiť túto chvíľu a vyjadriť sa k pozmeňujúcim návrhom, k tým zásadným zmenám. Viem, že toto je zásadná vec. Už o tom hovorila pani Wikström na minulej schôdzi. Tieto boli stanovené už v rámci návrhu z decembra a tento týždeň, 12. júna alebo zajtra, budú predstavené znovu, alebo prepačte, nie zajtra, ale v stredu. Sú tam veľmi obmedzené zmeny, ktoré doplnia decembrový návrh. Týka sa to SIS, EULISA, ETIASu a, a ECRIS v súvislosti s štátnym príslušníkmi jednotlivých krajín. Toto v decembri nebolo možné, keďže vtedy rokovanie vyzeralo tak, že nemalo zmysel sa týmto zaoberať. Čo sa týka Eurodac, tak ten ešte nie je súčasťou tých kľúčových pozmeňujúcich návrhov, na ktorými sa budeme zaoberať v stredu. A vieme, že to preto, že Eurodac v súčasnej podobe nemôže byť súčasťou systému interoperabilného, pretože tam v podstate nie sú žiadne osobné identifikačné údaje. A ako vieme, tak v roku 2016 sme mali legislatívny návrh, ktorý chcel toto riešiť tým, že by sa tam zaviedli údaje súvisiace s identitou, ale keďže spoluzákonodárcovia sa na tom zatiaľ nedohodli, tak nie sme schopní predniesť kľúčové pozmeňujúce návrhy v súvislosti s Eurodacom a jeho účasti na tomto interoperabilnom systéme. No a samozrejme, je dôležité, aby sme sa dopracovali k tomuto, aby Eurodac taktiež bol súčasťou toho celého systému a chceme s vami spolupracovať na tomto čo najrychlejšie. A taktiež tieto obmedzené technické pozmeňujúce návrhy zoberieme do úvahy. Zatiaľ, čo vy sa zaoberáte navrhom správy, ktorá bola predstavená. A ja chcem povedať, že oceňujem vaše úsilie a súhlasím s vami, so spravodajcami, pravdepodobne s celým výborom LIBE, že potrebujeme postupovať riadným spôsobom, ale zároveň rýchlo. Bulharské predsedníctvo. Dúfam, že za tento mesiac dohodne na spoločnom stanovisku. Potom bude rakúske predsedníctvo, ktoré spolu s komisiou dúfa, že dôjde k trialógovým diskusiám. Ja som v dispozícii až do leta a potom v septembri dúfam, že čo najskôr. A spoločne sa môžeme pokúsiť o dosiahnutie nášho spoločného cieľa a síce uzavrieť rokovanie pred koncom roka. Ďakujem. Takže presne sa to je, ale najprv tieňoví spravodajci. Miriam Dali ako prvá. Ďakujem, ďakujem. Pán komisár, ďakujem pánu Lenársovi, pánu Melovi, oboja, oboja, obaja a to veľmi dlho pracovali. Ale chcem vyjadriť svoje stanovisko k tomuto spisu, lebo od začiatku bolo dosť jasné všetkým, že v súčasnom stave veci, je to tak, že niečo tam nefunguje a samozrejme právo na súkromie a bezpečnosť musia ísť ruka v ruke, pretože cieľom tejto legislatívy je, aby sa ľudia cítili bezpečne, ale podľa mňa by bezpečnosť mala, za, mala zahraniť právo na to byť slobodný, aby vás nikto nekontroloval, vám nedohliaval, nehodnotil vás na základe vašej národnosti alebo farby a Myslím si, že tento návrh nezaručuje dodržiavanie týchto práv. Čo sa týka úvodných ustanovení, tak tam sa hovorí, že údaje občanov by boli súčasťou tohto interoperabilného systému do budúcnosti a tu máme návrh nariadenia komisie zo 17. apríla 2018 v súvislosti s občanskými preukazmi, kde sa hovorí o biometrických údajoch pre viac než 300 miliónov európskych občanov. Musíme zaručiť udržiavanie e, základných práv, ako napríklad prezumciu neviny, princíp e, nediskriminácie. A myslím si, že návrh v súčasnej podobe zatiaľ teda chráni tieto právo, ktoré nám ide. Čo sa týka nákladov na tento systém, neviem, prečo by Európska únia mala vynaložiť 125 miliónov eur na takýto systém, pokiaľ zatiaľ nevieme, v podstate aký rozsah má problém, ktorý táto legislatíva má riešiť. A pán Melo, nejde tu len o technické aspekty, toto je aj politická voľba, a bude to mať pravdepodobne veľké e, sociálne a politické dôsledky. Takže výklad právnych e, princípov sa stále mení a myslím si, toto zmení situáciu nenávratným spôsobom. V podstate sú tam, tam máme 6 veľkých databáz vrátane SIS, VIS, Interpolu a ďalších, ktoré budú týmto prepojené. Je primerané a potrebné mať tam súčas- spoločnú databázu všetkých týchto systémov pre biometrické údaje a údaje týkajúce sa identity Potrebujeme, aby tento návrh zahrňal silné zábezpeky, ktoré zaručia rešpektovanie základných práv občanov, taktiež napríklad, čo sa týka obmedzenia prístupu, tam musia byť jasné, prísne pravidlá ohľadom toho, kto bude mať prístup k takémuto veľkému množstvu osobných údajov. V opačnom prípade nemôžeme tento návrh podporiť. Táto legislatíva taktiež si vyžaduje presný e, software, na ktorom, ktorý môžu vytvoriť len niektoré globálne e, softvérové firmy. Ať to tieňová spravodajkynia by som objasnila aj jasnejšie informácie v tomto zmysle do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, áno, správne. Vyžaduje si to asi dlhšiu diskusiu. Cornelia Ernst je tieňovou spravodajkynia za GUE, nech sa páči. Ďakujem pekne. My neustále v posledných mesiacoch zdôrazňujeme, interoperabilitu a jej nevyhnutnosť. A tu chceme, áno, chceme zaistiť interoperabilitu, ale musíme sa zamyslieť nad tým, čo je skutočne myslúplné a užitočné. Hovorili sme o tom z hľadiska teroristických útokov, ktoré boli spáchané a preto hovoríme, že preto je interoperabilita nevyhnutná a treba sa zobrať tým, či to, čo bolo predlžené, je nevyhnutné. Európsky vyhľadávací portál, dobre, ESP, to chápeme, to je v poriadku, takéto niečo je potrebné. Myslím, že to je v každom prípade zásadné, ale ďalšie veci, čo to všetko znamená CID, MID, CII, keď sa na to pozerám, tak musím povedať, že to už ide iba o tretie. Štáty, Eurodac je tam a všetky databanky, ktoré súvisia s tým, že ide o osoby a príslušníkov tretich krajín. No a ja sa pýtam, z akých dôvodov, a musia predsa existovať dobré dôvody, ste vôbec prišli na myšlienku toho, že predložíte takýto návrh. Aké štatistické údaje máte, aké základné hodnoty máte, napríklad prečo je taký dôležit, pretože to je také dôležité podvod s identitou, prečo je to také dôležité, že treba e, na to vytvoriť e, tú databanku. A e, ďalej, detektor viacnásobnej identity, prepoja sa údaje a v podstate sa sleduje, či nejaké meno sa objavuje v viacerých systémoch. Áno, dáta sa dajú previazať, no a myslím, že preto nie sú ani neutrálne. HitFlag nie je neutrálny systém, ale umožňuje oveľa viac a veľký zásah do súkromnej sféry miliónov občanov. Hovorí sa o 280 miliónoch ľudí. SAD hovorili, že tých ich je ešte viacej. Takže hovorí sa o 200 až 400 miliónoch ľudí, ktorí by sa mali nachádzať v databankách. EDPS to veľmi kritizuje, kritizujú to MVOčky, ktoré sa tým zaoberajú. A mňa by zaujímalo, čo odôvodňuje tieto systémy, ktoré chcete vybudovať, prečo všetko miešate s migráciou. Hovorí sa o v jednej kategórii o kontrole migrácie a kriminalite. Je to etnický profiling a my aj Odmietame chýbajúce záruky pre osobné údaje a ich porušovanie a je správne, ako by zaznelo, potom nie je cesty späť, ak to zavedieme. A ja myslím, že na to potrebujeme ďalšie objasnenia a vysvetlenia. Bodil, nech sa páči, a potom Birgit v mene Petra Niedermüllera a Sophie. Bodil, nech sa páči. Tak som mycket. Eh, Ďakujem pekne a ja chcem na úvod eh, poďakovať eh, dvom spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu. Dúfam, že aj v budúcnosti bude takáto dobrá spolupráca. No, teraz aj my môžeme predložiť naše pozvaňovacie návrhy k vášmu návrhu, čiže 194. Uvidíme, ako sa to odhlasuje, aké kompromisy alebo čo. No a okrem toho, čo už povedali kolegovia, jeden z veľkých problémov, ktoré sme identifikovali je ochrana údajov, ale aj otázky diskriminácie. A ako som už povedala v predchádzajúcej diskusii, keď príjmame nové pravidlá, musíme ich mať naozaj primerané cieľu, proporcionálne a musia tam byť bezpečno, be, zabezpečovacie opatrenia, ktoré sú potrebné, aby to bolo teda v súlade s cieľom, aby to bolo proporčné, aby tam boli bez, zabezpečovacie opatrenia. Takže keď hovoríme o týchto zabezpečovacích, hovoríme teda o ochrane údajov, ale hovoríme aj o otázkach diskriminácie. Cornelia už trošku o tom hovorila, pokiaľ išlo o profilovanie. No a presne ako povedala Cornelia, ide v podstate o občanov tretich krajín, a e, tam spadajú napríklad aj rodiny príslušníci občanov EÚ, uchádzači o azyl, alebo takí, ktorí majú šengenské víza. Čiže je to veľmi dôležité e, zaoberať sa aj otázkami antidiskriminácie. Jedna z otázok, ktoré tiež treba nadniesť, je ako občania EU s dvomi e, štátnymi príslušnosťami budú vlastne e, zaradení do tohto systému. No a tým e, skončím svoje vystúpenie, keďže už nemáme tak veľa času. Ďakujem pekne. Eh, um, Ďakujem pekne, Bodil. A teraz eh, v mene Petra Niedermüllera Birgit, v mene SAD. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Peter bohužiaľ nemohol prísť, tak ja prečítam jeho pripomienky a podobne ako Miriam chce poďakovať spravodajcom no a predstavuje to komplexnosť ten tém, tie, to množstvo pozmeňujúcich návrhov, je to veľmi technická komplexná téma, ale súčasne e, je to politicky e, politická otázka prístupu tejto problematiky. Komisia chce zrušiť predchádzajúci prístup. No a tak e, prekročí ten od návratu k to téma. No a vytvárajú nové databázy navrhované v rámci interoperability, spoločnej identity, e, databáz a zdieľaných služieb biometrických údajov. No a kvôli rozsahu zmien, ktoré príjmame a kvôli zásadnej e, zmene smerovania a kvôli e, stovka miliónov príslušníkov tretich krajín, na ktorých dáta to bude mať dopady, tak musíme merať tie implikácie e, a navrhovaných zmien aký, ako všetky ostatné návrhy, tieto tiež musia prejsť eh, testom nevyhnutnosti a proporcionality a nie sme prísvedčení o tom, že eh, v nich obstoja počas zasadnutia tieňových spravodajcov, ktoré sa doteraz uskutočnili, sa jasne preukázalo, že jeden z hlavných dôvodov, prečo žiadame o súhlas hm, z toho, aby eh, veľké IT systémy boli interoperabilné, je boj proti podvodom. Avšak No teraz sme nedostali akékoľvek detaily, čo sa týka rozsahu problému. No a mňa veľmi znepokojuje, e, že 0,5 miliardy eur európskych daňových poplatníkov investujeme do riešenia problému, ktorého rozsah doteraz ani nepoznáme. Počas rovnakých zásadnutí tenových spravodajcov komisia povedala, že interoperabilita si nebude vyžadovať a zhromažujeme viacerých údajov. Ja by som chcela pripomenúť komisii, že nedávnej minulosti komisia odporúčila vytvorenie troch nových databáz, takže už teraz zhromažďujeme oveľa viac údajov a spolu s interoperabilitou šiestich databáz by to znamenalo, že to bude mať väčší dopad ako niektoré z databáz. Máme obavy z ustanovení o prechovávaní údajov z, e, z nariadenia, ktoré navrhuje najdlhší čas a to oslabuje iné ustanovenia. No a mesiace sme hovorili o vyváženom prístupe, a dosahovaní vyváženého prístupu. No a teraz zna, zrazu e, sme žiadaní, aby sme zvolí úplne iný prístup pre orgány na predstavenie práva. Tiež nás sa znepokojuje e, spoločný repozitár identít komisie a kde sa uchovávajú údaje príslušníkov všetkých tretich krajín. A vytvárajú sa nové databázy vzhľadom na to, či sa označujú ako komponenty interoperability. Tiež nás nepokojuje, že tieto zmeny, ktoré rušia predchádzajúce prístupy, prís, posledný prístup má také politické implikácie z minulých prístupov, majú také politické dopady, označujú za netechnické riešenia bez politických eh, diskusí do tohto bodu. My nemáme tieto obavy sami agentúra FRA, EDPS, e, poradcovná skupina podľa článku 29, rovnako ako výbor starostov všetci vyjadrili obavy. No a cieľom našej skupiny je zohľadniť tieto e, obavy v našich, e, našich pozmeňujúcich návrhoch. No a ešte jedna vec, keď sa pozeráme na rozpravy o bezpečnostných otázkach mňa zaujíma, aký je, aká je celková bezpečnostná architektúra. No a niekedy to vnímam ako e, papagája v klietke, ktorý je v klietke, mačka sa k nemu nedostane, ale je zatvorený v klietke. No a dokonca ak chcete, aby zaspal, tak sa dá prehodiť deka. Takže cez ňo dechá, aby zaspal. Takže akú architektúru máme, tým by sme sa mali e, zaoberať. Tlmočníci nás opustia 21.45. Sofie nech sa páči. Prosím stručne. Potom pani Holmajer, veľmi stručne. Áno, poviem to stručne. Prvá otázka. otázka, každý, kto hovoril o plánoch interoperability so spoločnosťou Balantír. A hovorila komisia o týchto plánoch s nejakými inými spoločnosťami a mohli by ste nám to prosím dať písomne. A druhá otázka. Druhá otázka. Súhlasíte, že ak sa vytvoria takéto systémy, že sa to dá urobiť len spoločnosťou alebo spoločnosťami, ktoré sú stabilne tvorené v jurisdikcii EÚ a nie v krajine, kde by sa kde by podliehali kým iným pravidlám a zákonom v tejto krajine. No a čo komisia urobí na to, aby sa zaistila? A na záver, nemyslíte, že je je zábavné, že prepájame všetky databázy s našimi údajmi a pri, poskytujeme prístup, čo je pozitívne a policia bude účinnejšie môcť postupovať, ale ochrana údajov a právne zároky sú prísne národné kompetencie. Nie je to anomália. Prečo kom, kom, e, komisia, hovorili sme o implementácii policajnej smernici, čo bude relevantné pre tento prípad. Ak dokážete predložiť myslím, že to je 10 pozmeňujúcich návrhov, návrhov e, pre zákony EÚ. Prečo nezaistíte, že policajná smernica bude buď implementovaná, alebo prečo navrhujete zmenu tejto smernice, ktorá ešte nebola implementovaná, tak aby sme mohli prejsť e, k nariadeniam a aby sme všetkým občanom zaistili rovnakú mieru ochrany celé celej EÚ. No a na záver ešte stručne pani Holmajer Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja vidím návrh komisie o interoperabilite ako pozitívne, pretože keď budeme mať databanky, tak je to istočne len keď budú tak prepojené spolu, že bezpečnostné orgány dokážu zajistiť bezpečnosť našich občanov. No a ja pánu komisárovi, pre neho mám úplne opačnú otázku. Ja by som bola rada, aby téma interoperability, tak aby tá bezpečnostná architektúra v tejto oblasti bola zlepšená, totiž taká, že na jednej strane sa bude dať pracovať cieľenie s údajmi, ktoré sú k dispozícii, pretože to parlament vždy požaduje tak aby tie údaje, ktoré máme, sme mohli aj využívať na bezpečnosť občanov a aby sme ich dokázali tak vzájomne prepojiť, aby sme z toho vyťažili maximum pre ochranu občanov. No a preto kladiem jednu konkrétnu otázku na časový plán pre interoperabilitu. Existuje už nejaký konkrétny časový harmonogram, dokedy sa dajú zvládnuť jednotlivé kroky a akým spôsobom to parlament môže podporiť, podporiť zlepšenie tejto architektúry tak, aby bola ochrana údajov rovnako dôležitá ako bezpečnosťou občanov. Môžete ešte poslednú vetu. Chcem podať kolegovia a dva spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia, všetci ostatní pred, pred, položili dôležité otázky. A bolo tam veľa dôležitých bodov, ktoré boli predložené komisii. Myslím si, že je dôležité tieto veci zaregistrovať. Máme tu mnoho pozmenujúcich návrhov a kvalita toho textu bola veľmi dobrá, napriek tomu, teda, že sa to predložilo až v pondelok večer. Ďakujem spravodajcom, teňmi spravodajcom, ďakujem komisii, že ste vypočul všetky naše návrhy, ďakujem aj všetky vaše príspevky. Leuta na pozmenujúce návrhy je 29. júna. A kvôli situácii s tlmočením teraz musíme ukončiť našu schôdzu. Myslím, všetci vieme, ktorým smerom sa obehá táto diskusia. Prajem kolegom veľa šťastia v ďalších fázach tohto neobvyklého postupu súvislosti s dvomi správami. Ďakujem kolegom za diskusiu. Thank you, Commissioner. Thank you, colleagues, for your uh, resilience this evening. Thank you.